schôdze mám oznámenie. A síce dostal som žiadosť od skupiny e, SAD, aby som vymenoval Giuseppa Ferrandiniho ako náhradu za Uda Bulmena ako člena výboru ECON. Sú nejaké námietky? Nie, ďakujem. E, tým